κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά... Dobrý deň. Podľa programu nasleduje rozprava na tému prípadov porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu, článku 144 rokovacieho poriadku parlamentu. Prvá rozprava sa týka situácie osôb z komunity LGBTI v Ugande. Predtým, ako začneme rozpravu, chcem vás poinformovať, že na to, aby ste sa prihlásili o slovo pri rozprave môžete použiť e, modrú kartu. A ďalej do Catch the Eye sa môžete e, prihlásiť tak, že sa prihlásite papierom, tak ako zvyčajne, po starom, alebo elektronicky po novom. To si vyžaduje hlasovaciu kartu. Ak sa chcete vyjadriť, teda v rámci Catch the Eye, môžete sa hlásiť už teraz a nie až neskôr. Nech sa páči. Dostáva slovo pani Jones ako jedna z autoriek. Na minútu. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Teší ma, že táto rozpráva si našla takú širokú podporu medzi politickými stranami tu v Európskom parlamente. Myslím, že to dokazuje, eh, nakoľko sa posunuli tej spoločnosti v priebehu môjho života. Stojíme tu dnes v prieve solidarity odvážnym eh, sexuálnym eh, menšinám v Ugande a inde nielen verejné predsudky, ale tiež chýbajúce zasahy štátu, dokonca potlačenie práv týchto ľudí. Odvaha týchto aktivistov naozaj obdivuhodná. Vo veľmi nepriaznivých okolnostiach sa postavili, povedali, sme kým sme, máme rovnaké práva, rovnakú dôstojnosť a mali by sme byť slobodní. Situácia v Ugande je naozaj mimoriadne znepokojivá. Zavraždenie Briana Losmana začiatkom tohto roka bola hrozným činom a je potrebné postaviť páchateľov pred spravodlivosť. Ďalej sledovanie a prejav nenávisti je treba jednoznačne odsúdiť. Týmto uznesením vyzývame ugandskú vládu, aby plne dodržiavala práva ľudí LGBTI, nielen aby sa zastavili tie nenávisté vyjadrenia, ale tiež aby Uganda nediskriminovala nikoho, z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Dnes chceme podporiť všetkých, ktorí bojujú za tieto práva v Ugande, ale aj na celom svete. My v Európe stojíme po vašom boku. Ďakujem pekne. Teraz pani Matias. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať aj všetkým kolegom z rôznych politických skupín za širokú podporu tomuto uzneseniu na takúto významnú tému. Musíme si uvedomiť, že diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie sa nedieje len v Ugande, ale aj v iných krajinách, aj v niektorých členských štátoch Európskej únie. Musíme sa preto zamerať na to, že je treba posilniť rovnosť pre všetkých. To sa týka aj prostredia tu v Európe, aj mimo Európy, ako napríklad v Ugande. Musíme zohľadniť to, čo je napísané v dohode z Kotonu a nikdy nepripustiť eh, žiadnu diskrimináciu z úvodu sexuálnej orientácie. Ako sme videli v priebehu posledných mesiacov, ukázalo sa, že došlo ku krutému zavraždeniu aktivistu. To nesmieme tolerovať, takéto činy. A preto sa musíme posunúť od slov k činom tak aby naozaj neprebiehala absolútne žiadna diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie a to nikde na svete. Ďakujeme pekne. Teraz e, nasleduje pani Karlsbro. Ďakujem. Homosexualita by nemala byť zločinom a pritom je to tak viac ako 70 krajinách na celom svete. Minulý týždeň, keď sme boli svedkami toho, že členovia ugandskej vlády prejavili podporu návrhu zaviesť trest, ktorý by nemal existovať e, z dôvodov, ktorý by nemal byť trestaný, teda trest smrti v prípade homosexuálnych aktov. Ak takýto návrh bude prijatý, bude to hrozné, pritom homosexualita už je zločinom v Ugande a ľudia z komunity LGBTI sú vystavení rôznym krutým prejavom násilia a diskriminácie. Vláda nielen pripúšťa, aby sa to dialo, dokonca to podporuje. Je našou povinnosťou prejaviť podporu, postaviť sa za ľudské práva a Uganda musí zatl- pardon, Európska únia musí zatlačiť na Ugandu, aby sa zrušil trest smrti. Chcem vyjadriť podporu celej komunite LGBT v Ugande. Chcem im jasne povedať, že Európsky parlament stojí po ich boku, pretože láska nikdy nesmie byť zločinom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani Ward. Vzhľadom na znepokojivý náraz útokov voči komunite LGBTI v Ugande, uznesenie, ktorým sa dnes zaoberáme, je mimoriadne dôležité. Traja homosexuálni muži a jedna e, žena transgender boli zavraždení v Ugande tento rok pričom najostatnejšie prípady aktivistu LGBTI Briana Wasvu, ktorý bol zavraždený vo svojom dome 4. októbra zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv v Ugande je veľmi znepokojivé. V tomto smere taktiež došlo k narastu potlačenia ich sociálnych práv, spoločenských práv, slobody prejavu a rodovej rovnosti. Toto uznesenie zúrazňuje významnú spoluprácu s Ugandou. Musíme podporiť eh, všetky snahy potlačiť akékoľvek trestajúce formy legislatívy diskriminácie, ktoré podkopávajú ľudské práva. Chceme týmto vyzvať Európsku úniu, aby prehlbila obranu a podporu ľudských práv v Ugande, aby sa zacielenie poskytovala podpora mimovládkám pri plnom zadržaní e, usmernení Európskej únie o obhajobe obhajcov ľudských práv. Tiež žiadame, aby sa jednoznačne odsudili všetky formy diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie. Staré koloniálne zákony nemajú miesto v 21. storočí v dnešnom svete. Ďakujeme pekne. Teraz pán Tobe. Ďakujem. Ja by som sa rád na úvod poďakoval všetkým kolegom, ktorí sa podielili na tomto uznesení. Chceme zaistiť, aby sa všeobecne dodržiavali ľudské práva. Za každé okolnosti Európska únia musí byť nad celou silou v tomto smere, aby všetci ľudia bez na svoju sexuálnu orientáciu mohli žiť v pokoji a bezpečnosti. Situácia v mnohých krajinách však je eh, veľmi vzdialená od takéhoto stavu bezpečnosti pre komunitu LGBTIQ. Konkrétne v Ugande tam je situácia naozaj mimoriadne vážna. Návrh, ktorý sa práve prejednáva, sa týka zavedenia trestu smrti pre niektoré sexuálne činy a to je eh, úplne nepripustné. Ja by som rád uvítal, že sme boli svedkami jasného vyhlásenia, že nové vzťahy, nové iniciatívy sa nebudú nadvezovať a že to budeme hnevať ako záväzok do budúcna. Sme svedkami homofóbnych vyjadrení, homosexuáli, sú vraždení. Musíme sa e, snažiť o to, aby medzinárodné spoločenstvo sledovalo túto situáciu konzistentnejšie, aby sa k nej stávalo a taktiež rozvojová pomoc, aby bola spojená s konkrétnymi podmienkami súvisiacimi s ľudskými právami. Za Európsku úniu musíme byť pripravení viesť dialog s vládou, ale tiež s mimovládkami v spoločnosti, pretože to najdôležitejšie, čo sme teraz dosiahli, čo sa musíme snažiť dosiahnuť, je zlepšiť situáciu pre ľudí z komunity LGBTIQ. Chcem vyzvať týmto všetkých kolegov tu v parlamente, aby podporili hlasovanie toto uznesenie. Ide tu o podporu ľudským právam a tiež princípu právneho štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Walsh. Máte minútu. Je neakceptovateľné, aby sexuálna orientácia aj nadeje bola využívaná ako opodstatnenie vážnych porušovaní ľudských práv na svete. Práva LGBTI sú ľudské práva to, čo tu vidíme v Ugande, ako aj v Indonézii, to spada do kompetencie aj Európskej únie. Je tu diskrimináciu ľudí LGBTI, to podkopáva základné princípy ľudských práv, ktoré sú ukotvené v Univerzálnej deklarácii ľudských práv. Európsky parlament má záväzok, aby reagoval na takéto porušovania, takisto máme záväzok, aby sme podporovali ostatné inštitúcie, ktoré by mali konať je veľmi dôležité, je veľmi dôležité, aby sme žiadali od novej komisie aj od rady v súlade s usmereniami pre LGBTI politiku, aby začlenili členov našej komunity e, do, ako predmet dialógu s týmito krajinami. Potrebujeme dialog, aby sme zmenili tieto diskriminačné zákony a bojovali proti homofóbii a predsudkom proti komunite LGBTI, aby sme chránili naše komunity proti násiliu. Vážené dámy, vážení páni, Musíme byť príkladom ako ja členka komunity LGBTI, e, pokiaľ ide o zabitie týchto troch mužov, ak by sa to udialo v Írsku, musíme chrániť jednoducho aj ľudí v Ugande. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za SND dostane slovo Ačus de Saliba. Ďakujem pekne práva skupiny LGBTI sa z celosvetového hľadiska nedodržiavajú a Uganda nie je výnimkou. Členovia skupiny LGBTI sú ešte stále predmetom útokov brutálnych. Osoby z tejto menšiny zaslúžia si ochranu ich práv, rovnakých práv ako každý iný. Preto násilie proti členom komunity LGBTI tieto sú založené na predsudkoch. Musíme zmeniť mentalitu, ak sa chceme vyhnúť týmto trestným skutkom. Musíme byť odvážni a musíme riešiť tieto problémy, a to všade v spoločnosti. I preto je veľmi dôležité, aby sme chránili a bránili túto komunitu na z celosvetového hľadiska. Musíme zabrániť tomu, aby boli predmetom diskriminácií a musíme urobiť všetko preto, aby každý, akúkoľvek má sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, mal právo na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o zákon. Malta je vynikajúcim príkladom pre Európu. Viaceré progresívne zákony boli u nás zavedené, pokiaľ ide o práva na adopciu, ako aj pokiaľ ide o sobáše osôb rovnakého pohľavia. Preto musíme podporovať tieto spoločné ciele. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Rodríguez Ramos. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ešte si pamätáme rozpravy v roku 2014, keď v Ugande sa predstavil návrh zákona o na zavedenie trestnej, e, trestu smrti za homosexuálne činy. A medzinárodné spoločenstvo dosiahlo, aby sa stiahol tento návrh zákona. Ale bohužiaľ v Ugande homosexualita naďalej je ešte v trestnom zákone a postihovaná prísnymi trestami. E, Každodenný život e, osôb LGBTI je veľmi náročný, pretože nemajú prístup k základným službám, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo, a skutočne je alarmujúce, že by sa znova mohol sprísniť e, trestný zákon a teda zaviesť trest smrti. Sme radi, že zatiaľ tomu tak nie je, ale určite je tu jasné posolstvo. Nesmieme dovoliť ani jeden krok späť pri obhajovaní práv LGBTI. V Ugande treba robiť kroky iba vpred treba dekriminalizovať homosexualitu, pretože nie je to trestný čin. Právo na sexuálnu orientáciu je ľudské právo a musíme využiť dialog, aby sme obhajovali práva týchto osôb. Ďakujem pekne. Teraz za zelených na jednu minútu pán Andersen. Začiatkom októbra bol 28-ročný Ryan Vasva brutálne zavraždený za to, že bol homosexuál. Ostrými nožmi mu pichli 10 krát do hlavy. Vražda tejto osoby sa udiala v čase, keď vláda v Ugande oznámila trest smrti, ktorý chce zaviesť v prípade homosexuality. Už celé roky sa ľudia musia báť, ak sú homosexuáli, o svoj život. Je to jednoducho um, ako keby taká verva proti čarodeniciam Zavedenie trestu smrti e, škodí tejto krajine a mali by sme e, túto krajinu pobadať k tomu, aby umožnila žiť všetkým ľuďom v slobode. Európska únia vydáva veľké peniaze do Ugandy vo forme humanitárnej pomoci, rozvojovej pomoci a preto aj zohrávame určitú zodpovednosť. V 70 štátoch celosvetového hľadiska sa kriminalizuje homosexualita, v 9 z toho je trest smrti za homosexualitu. Robme spoločne všetko preto, aby sa toto ukončilo umožníme všetkým členom LGBTI komunity, aby mohli žiť slobodne Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Kanko za EKR. Nech sa páči, máte slovo. Dve africké krajiny kriminalizujú vzťahy medzi rovnakým pohľavím. Štyri z toho e, majú trest smrti. Je to jednoducho strašná štatistika. Ja som strávila celý život v boji za toleranciu a boj proti diskriminácii. Keď som bola dieťa, tak som si pred, nevedela predstaviť, aký by bol môj život, ak by som nebola heterosexuálkou. Vidíme, že je strašné, že v súčasnosti ešte stále sa brojí proti tejto komunite. Ja som zažila to, že aby sme, ak by sme skutočne chceli e, zlepšiť túto situáciu z dlhodobého hľadiska, nemôžeme sa iba uh, negatívne vyjadrovať proti týmto skutkom alebo vyjadrovať určitý smútok, ale musíme podporovať aj vzdelávacie programy na to, aby sme mali konkrétne udržateľné výsledky. Musíme navršiť dôveru voči mimovládnym organizáciám, ktoré robia veľkú prácu, pokiaľ ide o ochranu komunít LGBT. Európa musí spolupracovať s komunitami, e, s policajnými zložkami týchto krajín, aby sa ukončila táto polutovania hodná situácia. Musíme využiť každú príležitosť, ktorú máme v rámci dialogu s týmito krajinami, aby sme podporovali toleranciu a porozumenie, pretože každý má právo na slobodu a každý má právo e, žiť a milovať bez strachu. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz pani Rodríguez Palop. Ďakujem. V Ugande homosexuálne vzťahy sú postihované uh, veľmi eh, prísne, pretože uh, je tam, uh, sú tam veľmi uh, starodávne predstavy o týchto vzťahoch a momentálne e, minister e, pre etiku a integritu chce zaviesť nový trestný čin, hoci už e, v roku 2014 ústavný čin to deklaroval za protiústavné. A nejde len o to, aby sme poučovali, pretože bohužiaľ aj tu v tomto parlamente máme ľudí, ktorí odsudzujú homosexuália. Včera sme mali rozprávu v hemicykle o proti diskriminačnej smernici, ktorá už 10 rokov je blokovaná na rade. A tiež tu máme e, bohužiaľ extrémnu pravicu, e, ktorá je tiež homofóbna. Nejde iba o to, aby sme postihovali, aby sme zaviedli nejaké sankcie voči Ugande. E, my musíme cenzurovať takéto typy iniciatív, ale na to, aby sme boli vierohodní, musíme skutočne chrániť LGBTI, aby sme zaručili bezpečnosť všetkým, ktorí sú prenasledovaní kvôli svojej rodovej, eh, sexuálnej orientácii a rodovej eh, príslušnosti. A toto musíme urobiť aj v Ugande. Ďakujem pekne. To je všetko, pokiaľ ide o politické skupiny. Teraz prejdeme k ďalším rečníkom a dostane slovo pán Bull za nezaradených. Diskriminácia voči komukoľvek na základe sexuality je absolútne neakceptovateľná. Je tu zhruba mil, pol milióna ľudí, homosexuálov v Ugande a homosexualita je stále nelegálna. Manželstva osôb rovnakého pohľavia sú zakazované a ľudia komunity LGBTI nemajú možnosť vyjadrovať sa slobodne. Sú utláčaní, sú sociálne utláčaní a často sú predmetom útokov. Bohužiaľ, ale chvála Bohu sa situácia mení. V roku 2007 96% ľudí si myslelo, že rovnako pohľavné vzťahy by mali byť mimo zákona. Avšak nedávno sa robila prieskum e, názorov a klesla, klesol tento názor na 40%. Takže je tu sociálna zmena. Ale väčšia otázka, prečo Európska únia sa zasa vmiešava do záležitosti demokraticky zvolenej krajiny? To, čo tu vidíme, to nepomôže ľuďom. Sú to prázdne slova v tomto parlamente, ktoré síce nám dajú dobrý pocit, ale nemajú vôbec vplyv na prenasledované osoby komunity LGBTI v Ugande. Uganda ako taká musí prijať reformy a musí umožniť ľuďom z tejto komunity, aby žili a milovali v miery. Σας Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani González. Máte minútu. Ďakujem, pán predseda. Afrika nás potrebuje, Uganda nás potrebuje, ale rozvojová pomoc a humanitárna pomoc musia ísť sprevádzané jasnými požiadavkami na rešpektovanie dôstojnosti všetkých osôb, a to znamená aj LGBTI, odstrániť chudobu, bojovať proti diskriminácii, a nerovnosti, bez toho, aby nikto nebol vylúčený, je základný princíp, to hovorí už aj zmluva o EÚ, ktorá stanovuje, že naša vonkajšia činnosť sa za, bude zakladať na princípe univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv. Nový nástroj spolupráce predpokladá, že bude pre Afriku vyčlených 32 miliard eur, to je viac ako tretina rozpočtu a musíme zaručiť my ako parlament, že sa budú rešpektovať aj osoby LGBTI a tiež dohoda z Kotonu stanovuje, že ak sa nebudú rešpektovať ľudské práva, môže to byť e, dôvodom e, porušenia e, dohody a my by sme v parlamente mali zaručovať tieto práva. Obhajovať ľudské práva znamená tiež obhajovať práva LGBTI bez nedeliteľnosti. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Beňon, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Uganda je krajinou, kde ľudské práva komunity LGBTI sú e, pošliapávané legislatívou proti ľuďom z gay komunity. Vidíme, že táto komunita bola prenasledovaná zo strany polície a vlády. Nový zákon chce znovu zaviesť zákon trestu smrti z roku 2014. Tento zákon kriminalizuje nielen iba sexuálny vzťah medzi ľuďmi rovnakého pohľavia, ale ktokoľvek podporuje alebo informuje o tomto, takisto je predmetom postihu z tohto zákona. Toto povedie ešte k väčším násilnostiam a mimosúdnym trestom. E, nemôže medzinárodné, medzinárodné, medzinárodná komunita sa prizerať. Musíme trvať na tom, že e, právo na lásku je základnou, základnou hodnotou a je to takisto podchytené v medzinárodných dohodách. Zároveň Uganda má aj na základe dohody z Kotonu záväzky e, to, aby sa dodržiavali medzinárodné záväzky. Ďakujem, ďakujem pekne. Pani Kunke, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. 5 dlhých rokov sme sa nevenovali téme Uganda, po tom, čo Uganda stiahla trest smrti voči ľuďom homosexuálnou orientáciou. A momentálne máme zasa podobnú situáciu. Tentokrát jednoducho musíme konať rozhodne a musíme niečo urobiť. Rozvojová pomoc zo strany Európskej únie e, medzi rokmi 2014 až 2020, ktorá išla do Ugandy, bola vyššia ako 500 miliónov eur. To sú jednoducho obrovské sumy. Ale tieto sumy e, sú naviazané aj na určité podmienky. Máme tu jasné kritéria, ako napríklad ľudské práva, ktoré treba dodržiavať. A preto žiadame, aby Európska únia podporovala to, že Uganda musí v tejto situácii zaznamenať zmenu. Ďakujem pekne, pani Deli, nech sa páči. Ďakujem. Samozrejme, ja som proti trestu smrti, bodka, ale už len ten fakt, že sa to zvažuje za vlastne trestný čin lásky, lásky to je škandalózne. Musíme to povedať jasne. Kriminalizácia homosexuality akoukoľvek formou eh, legitimizuje homofóbiu a zavádza trest smrti pre mnohých ľudí. A samozrejme ja vyslovujem solidaritu mnohým obetiam v Ugande a aktivistom LGBTI v tomto regióne. Ale zdá sa mi, že je to skutočne smutné, že niektorí v tomto parlamente sa nepridávajú k tomuto uzneseniu a ako keby sme my boli nejakým majákom, excelentným majákom obhajoby ľudských práv. Myslím, že nemusíme ísť ani do Ugandy, aby sme našli skutočne hroznú diskrimináciu LGBTI mnohí, ľudia v Európe e, vidia nečinnosť EÚ v svetle obrovských predsudkov v našich vlastných členských členských štátoch. A to by sme si mali vypočuť a pozrieť. E, mali by sme začať predovšetkým od seba. Ďakujem pekne. Pán Danze. Uh, Bohužiaľ, vo, nie vo všetkých 28 členských štátoch je možné e, manželstvo medzi rovnakým pohlavím, ale aspoň viem, že e, ak chodím v, e, po uliciach EÚ, tak nie je môj život ohrozený minister Simon Lakodo, tzv. E, minister pre etiku, by mal byť skutočne zahanbený, pretože on sa snaží odvrátiť pozornosť od zlyhaní vlastnej vlády a využíva LGBTI ako obetného baránka. Chcem osloviť priamo ľudí LGBTI v Ugande aj vo celom svete, ktorí trpia e, pod trestnými zákonmi a problémom nie ste vy, problémom je vláda, ktorá vás využíva ako obetného baránka. Buďte silní, pretože máte solidaritu ľudí, ktorí sme tu. Toto je boj vás všetky nielen v Afrike, nielen v Ázii, ale boj nás všetkých. My ho zdieľame a stojíme pri vás. A treba zrušiť tieto koloniálne zákony. Ďakujem. Ďakujem. Ukončili sme zoznam rečníkov, prechádzame ku Catch the Eye rozprave. Máme tu 6 e, žiadostí o vyjadrenie. Pán Pospíšil? Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať autorom tohto uznesenia. Tiež sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, pretože hlas Európskeho parlamentu je jednotný a jasný úplné odsudenie politickej reality v Ugande. Ten zákon je úplne škandálny a pán komisár, e, to už možno ani nie pre vás, ale pre nadchádzajúcu komisiu nie je možné, aby v krajine, kde je takto šialene šikanovaná homosexuálna menšina, nie je možné posielať do takejto krajiny európske peniaze. Musí to mať vplyv na rozvojovú pomoc, ktorú e, Európska únia poskytuje Ugande. Bolo povedané, že táto pomoc nie je vôbec malá a my posielame pomoc pomoc vládam, ktoré uvažujú o tom, že homosexuálny styk bude trestaný trestom smrti. Okrem toho, väzenia v Ugande sú plné homosexuálnych aktivistov a bojovníkov za ľudské práva. A do takýchto krajín posielame naše peniaze. To je škandalózne, a myslím si, že uznesenie, ktoré dnes príjmeme, musí byť vodítkom pre Európsku komisiu, aby zmenila svoju prax a podporu Ugande. Ďakujem. Ďakujem. Pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda, komisár. Vo štvrtok na plenárke hovoríme o porušovaní ľudských práv a je to vlastne taký zvláštny moment jednomyselnosti, pretože tí, ktorí sme tu, sme skutočne motivovaní, angažovaní bojovať proti akejkoľvek diskriminácii, porušovaniu ľudských práv a trestu smrti. A to všetko sa mieša v tomto hroznom prípade kriminalizácie eh, homosexuálnych stykov a zavedenia trestu smrti. Afrika je absolútnou prioritou vonkajšej politiky EÚ a to z dobrého dôvodu. A tiež rozvojová pomoc, to je obrovská časť našej, eh, nášho rozpočtu eh, humanitárnej pomoci, ale my musíme sa snažiť bojovať proti takýmto neakceptovateľným porušovaním ľudských práv a diskriminácií osôb LGBTI a preto musíme nastojiť na to, aby dohoda z Kotonu sa aplikovala. Ak je krajina, ktorá nerešpektuje základné ľudské práva, táto krajina musí byť vylúčená z pomoci, ktorú poskytuje Európska únia a musíme byť v tomto radikálni. Ďakujem. Pani Gibson, na jednu minútu. Ďakujem. Rada by som sa spýtala otázku nielen kolegov, ale všetkých, ktorí počúvajú čo vám dáva právo, akékoľvek právo žiť, milovať, pracovať, na slo- právo na slobodu a zdravie. Čo vám dáva vaše práva a čo dáva akejkoľvek vláde alebo náboženstvu právo zobrať vám tieto práva, vaše základné ľudské práva. Podpísaním tohto uznesenia a mojim hlasovaním a mojou neustálou prácou ako aktivistka, ako europoslankyňa, vo svojej vlastnej krajine a regióne, vyslovujem jasné nie. Nie, nemáte toto právo. Nemáte právo odobrať ľudské práva ľuďom LGBTI v Ugande alebo kdekoľvek inde. A vyzývam tento parlament a ľudí všade na svete, aby sa pridali k tomuto boju. boju v Ugande, v Európe a v našich krajinách. Ďakujem. Pán Polčák, nech sa páči, ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel pripojiť k slovám kolegov, ktorí sa vyjadrili v rozprave. Brutálne útoky voči ľuďom, ktorí sú homosexuálmi, e, to je nepriepustné.